sa môcť tak vzdať tých úsporných opatrení, ktoré ohrozujú Rumunsko a ktoré uviedli e, množstvo ľudí do chudoby. Prejdeme teraz k ďalšiemu bodu programu. Ide o správu Svena Gigolčatu, ide o stanovy Európskeho družstva s ohľadom na účasť zamestnancov na riadení. Spravodajcom má slovo kolegyne, kolegovia. Teraz v tomto roku slavíme rok e, družstiev. E, družstva sú súčasťou solidárneho hospodárstva a majú veľký význam pre hospodárstvo aj v Európskej únie. 160 miliónov podnikov sú aktívne v tejto oblasti a majú 120 miliónov členov a 5,4 e, e, milióna spolupracovníkov. To naznačuje, že tento sektor družstiev je veľmi významný a e, vo finančnej kríze sa preukázal ako veľmi stabilný a tiež pomáha k uskutočneniu cieľov EU 2020, nielen pokiaľ ide o rast zamestnanosti, ale aj pokiaľ ide o sociálnu súdržnosť alebo pri ochrane životného prostredia a klímy. Preto musí Európska únia e, brať vážne e, to, že sa má zachovať neutrálne, pokiaľ ide o záujmy družstiev. Pri tejto správe e, sme boli svetkami dobrej spolupráce deňových spolu, spravodajcov a kladli sme dôraz na otázku, ako môže štatút Európskeho alebo stanov Európskeho družstva prispieť k zlepšeniu podmienok, lebo je smutné, že uznávanie, eh, pokiaľ ide o právnu formu Európskeho družstva, je to postup, eh, ktorý nebol, nebol príliš úspešný. Napriek eh, všetkému sa vytvorilo len 17 európskych družstiev, a e, je tam veľmi málo zamestnancov. Je jasné, že tieto stanovy sú veľmi komplikované a neslúži to záujmom cezhraničných aktivít. Preto si prajeme prepracovanie. Ide teda o prepracovanie, ale ktoré by nemalo znižiť e, úroveň, e, ktorú sme dosiahli v minulosti. Teda ide najmä o záujmy e, zamestnancov. E, náš výbor sa teda neuspokojil, ale pozrel sa aj na ďalšie podporné opatrenia, pokiaľ ide o sociálnu a solidárnu ekonomiku. Príslušnosť e, e, pokiaľ je o tento sektor, je v komisii veľmi rozdrobená. Máme málo personálu v tejto oblasti a e, venujú sa tomu rôzne generálne riaditeľstva. Prajeme si, aby komisia podnikla iniciatívu a posilnila otvorenú metódu koordinácie a aby sme prikročili k systematickému porovnaniu dobrých osvedčených postupov v členských štátoch v oblasti solidárneho hospodárenia. A ide tiež o to, aby sa naplnili vyhlásenia komisie z roku 2004, pokiaľ ide o sociálne hospodárenie. E, e, len tri sa splnili, ale chyba ešte vzdelávací program v tejto oblasti, systematické uznanie e, zvláštnosti e, družstiev, najmä v oblasti štátnej pomoci, e, tiež štátnych zákaziek a ďalších oblastiach je potrebné posunúť sa pred. Nie je predsa možné, že družstva, ktoré sa preukázali ako životaschopné vo finančnej kríze, že sa stanú obeťami nových opatrení. Je teda potrebné posunúť sa za opatrenia vnútorného trhu a je potrebné podporiť družstva, ktoré sú eh, významné v solidárnom hospodárení. Ďakujem. A

Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pani Čančil. Ďakujem pekne, pán predseda hospodárska finančná kríza je v Európe prítomná, ale je jeden sektor, ktorý je menej postihnutý a to je e, sektor družstiev. Tieto boli menej postihnuté znižovaním pracovných miest a čo ešte je dôležité, e, nemôže tu fungovať subdodávateľstvo. Oni poskytujú e, tiež e, vysoko kvalifikované pracovné miesta pre ženy. Myslím si, že členské štáty by mali oveľa silnejšie podporovať tieto iniciatívy, dokonca aj keď existujú niektoré krajiny, kde tieto iniciatívy boli diskreditované z historických dôvodov. Mali by sme podporiť obnovu družstiev a e, takto bojovať aj proti kríze a strate pracovných miest. Mali by sme viesť informačnú kampaň pre občanov, aby vedeli, ako môže tieto družstva podporovať hospodársky rast. Pán Šandr? Ďakujem pekne. E, vítam túto správu, ktorá sa týka štánov Európskeho družstva. Pokiaľ ide najmä o e, záujmy zamestnancov, toto považujem za veľmi dôležité. V mojej krajine, v Rumunsku, ale aj v iných krajinách e, bol status, status družstiev, najmä v komunistickom období, veľmi skompromitovaný

Hneď na začiatok e, sa chcem pánovi Gigeltovi ako spravodajcovi poďakovať, e, pretože zahrnul nielen tienových spravodajcov, ale aj ďalších kolegov a podarilo sa nám spoločne prispieť k obsahu správy. Spomenul to. Máme iba 17 európskych družstiev a to je v roku 2012 v roku e, družstiev. To je veľmi málo to znamená, že Európske družstvo nie je príliš atraktívne. Prečo? Chcem na to poukázať. I sú to príliš komplexné ustanovenia, alebo vôbec nie je záujem o takúto cezhraničnú spoluprácu. Mali by sme podporiť e, životaschopnosť E, takýchto družstiev a najmä pokiaľ ide o sociálne záujmy. Žiaľ, mám malo času. Chcem len pokázať na veľký význam, e, pokiaľ ide o spolurozhodovanie zamestnancov v tejto správe. Ďakujem. A teraz chcem požiadať pani komisárku Vasiliu, aby zaujala stanovisko. Komisia víta záujem eh, parlamentu, pokiaľ ide o stanovy Európskeho eh, družstva aj o širšej súvislosti spolupráce. Keďže rok 2012 je Medzinárodným rokom družstiev, to, tento záujem je o to dôležitejší. Správa poskytuje aktuálny príspevok, pokiaľ ide o revíziu legislatívy e, stanov Európskeho družstva. Je potrebné zvýšiť viditeľnosť a povedomie o pozitívnej úlohe, ktoré môžu zohrať e, Európske družstva pri plnení cieľov do roku 2020. Družstva boli zanedbávané, až kým svet nevstúpil do hospodárskej krízy a e, družstva prispeli k rastu, k zamestnanosti a k sociálnym výhodám. A tí, ktorí zostali verní princípom družstva, mohli odolať dopadom finančnej a hospodárskej krízy. Správa je dobrým príspevkom, príspevkom k úvahám, ktoré spustila komisia, pokiaľ ide o právo podni- podnikov e, v oktobri minulého roka. Komisia si uvedomuje, že návrh e, parlamentu E, sa zameriava na príspevok zamestnancov, na posilnenie družstiev a tiež na rodovú otázku. Komisia vyjadruje poďakovanie svoj pánovi Giglovi a tiež e, ďalším spravodajcom za ich príspevok. Komisia si povšimla, tak ako sa hovorí správe, že je tu istý nezáujem o nástroj, ktorý e, sme vytvorili. Len 23 európskych družstiev bolo založených od roku 2006, odkedy naradenie vstúpilo do účinnosti. 23. februára roku 2012 komisia prijala správu o implementácii tohto nariadenia a odoslala parlamentu, rade a ďalším inštitúciám. Text ukazuje, že komplexita nástroju, nástroja je jedno z hlavných prekážok pre ďalšie zakladanie európskych družstiev. Preto komisia chce e, zvolať e, konferencie zainteresovaných o tom, ako zjednodušiť e, stanovy Európskeho družstva. Jedna bude v apríli v Bruseli s účasťou komisárov Tajaniho a Barniera a potom e, v septembri komisia sa vráti do parlamentu s touto témou e, po vyhodnotení implementácie a po ukončení konzultácií so zainteresovanými e, na týchto dvoch podujatiach. Analýza a návrhy, ktoré budú v správe, sa zohľadňa pri posúdení a pri konzultáciách o zjednodušení legislatívy stanov Európskeho družstva. Tiež e, sa to aplikuje e, v práve spoločnosti a podnikov. Ďakujem, pani komisárka. Týmto je diskusia ukončená a hlasovanie bude zajtra o 12.30. A teraz prejdeme k poslednému bodu na programe